teroristické hnutia eh, v rôznych častiach sveta a je dôležité, aby sme sa zúčastnili pripravy tohto dôležitého samitu. Ďakujem pekne za túto poznámku. Odpoved dostanete písomne. A teraz eh, prvá správa nášho programu, kolegyňa Ani Podimata dostáva slovo. Nech sa páči. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade som sa rada poďakovala kolegom, tieňovým spravodajcom aj sekretariátu výboru EKON a koordinátorom z pracovných skupín za konštruktívny prístup k tejto správe a za snahy pomôcť mi dosiahnuť dohodu o tejto správe. Ide o správu z vlastnej iniciatívy o inovatívnom financovaní. A myslím si, že táto správa je mimoriadne aktuálna vzhľadom na to, že kríza otriasa eurozónou. Táto kríza znižuje rozpočtové prostriedky, mnohé krajiny príjmajú úsporné opatrenia a zároveň je to aj obrovský tlak na rozpočet Európskej únie ako taký. A všetci sme boli toho svetkami, keď sme hovorili o novom finančnom rámci. A to bremeno skončí na ramenách, na pleciach európskych občanov, pretože ich eh, príjmy klesajú, na trhu práce vládne nestabilita a aj eh, v oblasti sociálnej dochádza k škrtom. Takže členské štáty naozaj nevyhnutne potrebujú nové zdroje, ktoré umožnia obnovu ekonomiky v Európskej únii vyváženým spôsobom, teda bez nejakých nerovnováh a disparit. Iba takto vytvoríme podmienky na dosiahnutie stratégie Európa 2020. Iba takto budeme môcť hovoriť o náležitom spoločnom trhu pre európskych občanov, takže potrebujeme nové zdroje. Na tom sa iste všetci zhodneme. V správe sa uvádza, že navýšenie súčasných daňových nástrojov a zníženie verejných výdavkov nie sú dostatočným a udržateľným riešením na zvládnutie európskych a globálnych víziev. Inovatívne nástroje financovania môžu zohrať kľúčovú úlohu pri vysporiadavaní sa s týmito výzvami môžu teda prispieť výrazným spôsobom k vytvoreniu nových zdrojov pre národné rozpočty a rozpočet európsky. Kolegovia, toto však nepostačuje. A toto nie je jediná výhoda inovatívneho financovania. Čo je to inovatívne financovanie? Ide iba o nové zdroje. Je rovnako potrebné zmeniť súčasný model zdaňovania, kde väčšina daňovej záťaže je na podnikoch, na práci a na investíciách do produkcie. A tá pridaná hodnota inovačných e, zdrojov financovania to je tá dvojitá dividenda, teda nie len príjem, ale aj regulatórna úloha, teda snaha zabrániť špekulatívnym aktivitám. Moja správa je rozdelená do štyroch takých hlavných častí. Zdaňovanie finančného sektora, euro, dlhopisy a dlhopisy na európske projekty, daň z CO2 a rozvoj. Pokiaľ ide o zdaňovanie finančného sektora, zhodneme sa všetci na jednej veci a to, že finančný e, sektor e, je zodpovedný za vznik krízy a napriek tomu momentálne dosahuje obrovské zisky a nedostatočne zdanený, pretože tu výnimka z DPH. Pozrieme sa na čísla. Tie jasne dokazujú, že finančné transakcie sa za ostatné 10 ročia naozaj obrovským spôsobom rozvíjajú sa, vyšuje sa ich výška, teda zmenila sa hlavná úloha bankovníctva od poskytovania prostriedkov pre reálnu ekonomiku. Myslím, že na tomto sa zhodneme členovia Európskeho parlamentu, Európska komisia k tomu tiež vydala oznámenie o zdaňovaní finančného sektora. Takže hovoríme naozaj o doči bijúcej mm, nespravodlivosti, ktorú je potrebné, potrebné napraviť. Pán predseda upozorňuje rečničku, že ak si teraz vyčerpá čas, už nebude môcť vystúpiť na koniec rozpravy. Pani Podima to upozorňuje, že si myslela, že má 5 minút na úvod a pokračuje vo svojom, vystup, po svojom vystúpení. Takže ide naozaj o, do očí tú nespravodlivosť, ktorú je potrebné napraviť a my musíme vyslať také posolstvo našim občanom, že sme sa ponaučili z krízy a že chceme spravodlivú spravodlivé rozdelenie záťaže a že príjmeme všetky potrebné opatrenia na európskej a globálnej úrovni, aby finančný sektor zohrával svoju hlavnú úlohu, teda poskytovanie úverov financií pre reálnu ekonomiku. Je tu naozaj konsenzus o tom, že by sa mali využívať e, nové fiskálne nástroje. Ide o daň z finančných transakcií. Takáto daň bude závisieť od povahy a od kvality príslušnej transakcie. Toto uvádzam v odseku 13 svojej správy. Daň z finančných transakcií by e, mohla opraviť e, spôsob, akým funguje finančný sektor a mohla by zabrániť špekuláciám. Takže a samozrejme, že primárnym cieľom je zabezpečiť, aby takáto daň bola uplatňovaná na globálnej úrovni. Áno, boli tu rôzne ambiciozne vyhlásenia zo strany rôznych aktérov na túto tému, eh, ktoré vyvolali veľké nádeje. Tie nádeje sú teraz už eh, oveľa menšie. Takže, kolegyne, kolegovia, ako budeme postupovať v Európe? Budeme sa skrývať za tým, že neexistuje globálna dohoda? Stačí to? Myslíte si, že naši občania eh, že sa s tým uspokoje? Ja osobne viem, že to nebude jednoduché. Iste nie je jednoduché zabezpečiť jednomyselnosť na pôde radi o tomto rozhodnutí. Ešte stále mám pol minúty, hovorí pani spravodajkynia, ktorá bola prerušená predsedom. Ja tu mám napísané 4 plus 2, to je dokopy 6, ale ja som si myslela, že mám 5 plus 2, hovorí pani spravodajkyňa. Dobre, tak ešte pol minútu máte. Ďakujem pekne. Takže ďakujem pekne, pán predseda. Takže už to len zhrniem. Hoci nie je jednoduché pre EÚ prijať daň z finančných transakcií, e, pretože jednomyselnosť na pôde rady bude zložité dosiahnuť, ale Európsky parlament je jediným priamým zástupcom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 poslankyne poslanci. Chcel by som sa poďakovať výboru EKON ako KOIDV a špecificky pani Podimata za jej správu, ktorá sa týka inovatívneho financovania na celosvetovej a európskej úrovni. Ja som už mal príležitosť diskutovať viacejkrát s vami o tom, ako priviesť banky k tomu, aby sa podielali na nákladoch krízy. Ako iste viete, komisia pripravuje hlboko siahlo dopadovú štúdiu, ktoré sa týkajú nástrojov zdaňovania finančného sektoru a malo by to byť hotové do leta 2011. Toto umožní komisie, aby sme prišli s primeraným návrhom, aby sme navrhli politické kroky. Okrem toho skúmame aj celkový dopad na finančné inštitúcie, skúmame tu vplyv rozličných typov daní a hodnotenie zverejníme ku koncu tohoto roku. Chcel by som vás požiadať, aby ste počkali na toto dopadovú štúdiu predtým, ako e, zaujmete nejaké silné stanovisko, ktoré sa týka zavedenia dane z finančných transakcií na európskej úrovni. Čo sa týka zdaňovania uhlíka, súhlasím, že súčasný model zdaňovania e, nejde tou cestou v plnej miere, že znečisťovateľ platí. Vítam podporu Európskeho parlamentu, kde ide o e, to, aby fungoval v systém ETS, kde ide o zdaňovanie energii, čo súvisí s príslušnou smernicou, kde ide o to, aby sa vytvorili zákonné kritéria pre zdaňovanie energetických produktov. Návrh na revíziu sa plánuje na jar 2011. Vypočul som si vaše obavy, ktoré sa týkajú prípadného úniku uhlíka. Komisia podporuje pridelovanie povoleniek a prístup k medzinárodným povolenkám, aby spoločnosti mali prístup k ETS. Dôležité je monitorovať súčasné a budúce rizika, ktoré sa týkajú únikov uhlíka. Som presvedčený, že riešenie, ktoré sa týka voľného pridelovania, môže byť súčasťou ETS a môže sa stať e, súčasťou revízie príslušnej smernice. Čo sa týka eurobondov, komisia uznáva, že vychádzajú z súčasných možností, eurobondy by asi mohli zvýšiť efektivitu na troch e, s dlhopismi, mohli by, pos- mohli by posilniť význam eura na medzaných trhov. Dôležité je vykonať ďalšiu e, analýzu a jednotné viesť diskusie na technickej ako aj politickej úrovni. Samozrejme sú tu vplyvy morálneho rizika a toto musíme skúmať. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz náš kolega Marinescu z výboru pre Ekon. Výboru Ekon. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka dosiahnutia európskych cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a bezpečných dodávok energii. Tu je dôležité, aby sa vykonali určité finančné kroky. Musíme podporiť rozvoj a inovácie. A okrem toho si musíme uvedomiť, že je nutné myslieť aj na aktuálne financovanie. Komisia musí konať, musí sa zaoberať e, tým, či bolo možné zaviesť daňovanie uhlíka. Pre vnútorný trh je dôležité, aby sa overila Mm, pravdepodobnosť, aby sa zistilo, či náhodou tieto náklady nebudú presunuté na spotrebiteľov. Dôležité je, aby štrukturálne fondy fungovali efektívne, aby sa využívali aj prostriedky z Európskej investičnej banky. Samozrejme, potrebujeme koordinovať e, prostriedky národnej úrovni. Dôležité je vytvoriť takýmto spôsobom páky na investície, aby sme mali efektívnejšie využívanie aktuálnych možností. Dôležité je samozrejme znižovať našu závislosť od fluktuácií na trhoch. Je dôležité, aby sa uľahčila situácia pre európsky priemysel, preto je dôležité vykonať e, štúdiu realizovateľnosti. Dôležité je rokovať aj na medzinárnej úrovni v súvislosti s takouto daňou. Dôležité je si uvedomiť, aby sa zni- že je dôležité znižovať objemy špekulačných investícií, ktoré ohrozujú európske hospodárstvo. Európska únia môže takto vytvoriť pre seba vlastné zdroje a je dôležité, aby sme zavedli takúto daň. Ďakujem pekne za váš príhovor a teraz mene EPP vystúpi koleg, kolega Jean-Paul Gozes. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Najprv dovolte dve formálne pripomienky. Spravodajkyňa uvítala prácu všetkých, ktorí sa podielali na vypracovaní správy. A musím povedať, že skutočne e, existovala veľmi dobrá spolupráca. Napríklad na, za našu skupinu to bola pani Hübner. Ďalej som sa dozvedel, že skupina, politická skupina SND predloží alternatívne uznesenie a síce, že sa bude hlasovať o nejakom dokumente, ktorý je nezosúladený nie je mojou úlohou túto skutočnosť kritizovať, ale ide tu ako keby o určitú opozíciu, čo sa týka dane z finančných transakcií. Postavenie politickej skupiny je jasné. My sme za to, aby Európa eh, mohla aby neutrpela žiadnu škodu. To znamená, že dôležité je mať dopadové štúdie, to znamená, že nesmieme sa unáhliť, Dôležité je neohroziť konkurenceschopnosť Európy. Musím vám povedať otvorene, pán komisár, pre mňa stanovisko EPP sa netýka toho, že by išlo nejaké vyčkávanie alebo získavanie času. Nie. My požadujeme, aby sa vykonala dopadová štúdia, sme to povedali už viacejkrát v tomto parlamente, malo by sa to udiať čo najskôr. To je veľmi dôležité, aby sa mohli prijať príslušné rozhodnutia a aby sa mohli tieto rozhodnutia prijať v dobrej forme.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 úlohu, aby ste my sme vám dali úlohu, aby ste kontrolovali túto vašu úlohu, akým spôsobom by sme mohli aktivizovať sa, aj pokiaľ ide o daň z finančných transakcií. Ešte doteraz ste túto úlohu nesplnili. Čo vieme o vašej pozícii, o vašom stanovisku, to už bolo prednesené aj v písomnej podobe. To je však niečo iné. To, čo by ste vy chceli, aby sme zdaňovali aj tých malých podnikateľov, ktorí sa musia starať o svojich klientov, ktorí sa musia starať o svoje filiálky, ktorí sa skutočne starajú o to, že máme ešte finančné prostriedky. A tí, ktorých nechcete zdaňovať, tak to sú práve tí e, špekulanti. Tí, ktorí svojimi podvodmi presúvajú miliardy po celom svete a starajú sa o to, že naše hospodárstvo jednoducho je nevypočítateľné, nevypočítateľné aj v prospech dobrých investorov, ktorý by chcel napríklad zajtra vytvoriť nové pracovné príležitosti. A preto je vaše stanovisko nedostačujúce a preto musí tento parlament nájsť jednotný vlastný hlas, ktorým sa vyjadrí. Pán Gozes, Jean-Paul Gozes, je mi ľúto, hoci si vás veľmi vážim, že v tejto situácii sa jednoducho mýlite. Máte nepravdu práve preto, že ehm, to stanovisko, ktoré parlament už našiel, jednoducho ehm, z jeho význam znižujete. Kto takéto stanovisko podporí, tak ten vlastne podporuje to, že komisia bude robiť to, čo robí už teraz, jednoducho bude si robiť, čo chce a nebude podporovať zavedenie takéto finančnej dane. A to je odporúčanie, ktoré pán Gozes pre nás má, čiže by sme ho nemali podporiť v tejto veci. Kolegovia a kolegyne, kto chce v tejto záležitosti získať eh, dôveru občanov v Európe,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 máme a chceme vytvoriť jednotný trh, to je predsa základ pre rast Európy. Teraz môžeme hovoriť o tom, či je na základe tohoto možné financovať určité infraštruktúrne projekty, napríklad eurobondami. To by bolo možno jedno z riešení, napríklad na daň, európsku daň CO2, aby sme uh, e, preštelovali európsku produkciu na udržateľný rozvoj. Členské štáty, v ktorých žijete vy, musia dosiahnuť tieto cieľe, aby sme skutočne mohli financovať aj tieto projekty. Teraz je situácia taká, že Holandsko, Luxembursko a Dánsko sú tie krajiny, ktoré tieto cieľe skutočne zvládajú. Chcel by som povedať, že finančný sektor musí tieto záležitosti podporovať a musí e, financovať aj tie náklady, ktoré doteraz platili daňoví poplatcovia. A preto si nemyslím, že dan z finančných transakcií by bolo riešenie. E, naša krajina, pán predseda, z jednej strany v 80. rokoch takúto formu dane už rozaviedla, viedlo to k že sme vo viacerých dôležitých častiach finančného sektora jednoducho e, prehrali, pretože sa tu peniaze iba presúvali. Čiže nechceme to porovnávať s celou európskou situáciou, ale myslím si, že vnútorný trh je skutočne veľký trh a preto by sme sa mali poučiť zo švedského príkladu. Je tu veľké riziko, že stabilizačný efekt, na ktorý dúfame, jednoducho nepríde. ak Európska únia sama zavedie takúto dan. Táto by mala byť zavedená na globálnej úrovni, aby sme docielili pozitívne výsledky. Pán predseda Alde hovorí nie k tomuto pozmeňujúcemu návrhu číslo 1, ale aj 2, avšak akceptujeme pozmeňujúce návrhy e, o pozmeňujúci návrh číslo 3. Ďakujem, ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo pán Lambert za zelených. Prečo tu hovoríme o tejto záležitosti? Sme si snáď nakazení takýmto transačným vírusom? Nemyslím si. Je dôležité, aby sme postupovali udržateľným spôsobom. Je dôležité dávať odpovede, aby sme vychádzali z efektívnych a udržateľných fiskálnych systémov. Dnešné systémy nedostatočne umožňujú takýto postup, ktorý tu už bol navrhnutý je však potrebné, aby sme podporovali skôr vzdelávanie a je dôležité, aby sme sa snažili o lepšiu rovnováhu v Európe. Či už ide o zdaňovanie finančného priemyslu a príspevkov zo strany veľkých podnikov, keď ide napríklad o príspevky z klimatickej oblasti, tak si iste uvedomíte, že už len na európskej úrovni, iba na európskej úrovni môžeme dosiahnuť pozitívne výsledky. Na úrovni členských štátov to jednoducho nie je dostačujúce. Je dôležité, aby sme dosiahli jednomyselnosť. Tak to tu odznelo. Na to, aby sme mohli jednomyselne rozhodnúť, na to by sme potrebovali minimálne 10 rokov, pretože tak dlho by trvalo, pokým by všetky členské štáty získali dostatočné finančné základy. Členské štáty by však mali znížiť svoje náklady a zlepšiť situáciu v oblasti príjmov. To však nie je možné na základe návrhu, ktorý predložila komisia. Čiže skôr tu vidíme dobrý návrh v správe, ktorú by mal parlament prijať. Nech sa páči. pani Vostrejček za, za ECR. Ďakujem pekne, pán predseda. Na tabuli, ktorú vidíme na toto rokovacom miestnosti, je napísané, že dnešný materiál sa nazýva inovačné financovanie. Myslím si, že je poctivé a správne, aby sme povedali, že tu hovoríme o zavedení nových európskych daniach. A už vopred vieme, že kto tieto európske dane bude platiť. Budú ich platiť banky, a budú ich platiť finančné inštitúcie. Myslím si, že je chybou obviňovať banky z toho, že rozpútali finančnú krízu, respektíve, že môžu za ekonomickú krízu ako takú, pretože z dlhodobého hľadiska vieme, že za túto krízu môžu predovšetkým ekonomické nezrovnalosti v celosvetovej ekonomike, dlhodobo nízke úrokové sadzby, nadmená regulácia finančného sektora a politické rozhodovania, do niektorých e, ekonomických rozhodovaní. Čiže je veľmi problematické, keď čítame v týchto materiáloch, ako napríklad zo zavedenia zdane z finančných transakcií by európske inštitúcie Európska únia získali, pretože tak ako to je aj v prípade každej dania so zavedením akýchkoľvek nových daní, je veľmi pravdepodobné, že finančný sektor bude svoje výnosy optimalizovať, alebo bohužiaľ pre európsku ekonomiku dokonca presúvať svoje daňové rez- rezidentúry mimo Európskej únie. Ak tu zostanú, ak budú poskytovať finančné služby, čo aj budú, tak tieto náklady budú jednoducho prenášať na svojich klientov a na spotrebiteľov. Myslím si, že európske štáty, a aj to dobre vidíme, prechádzajú veľmi, obdobím veľmi komplikovaným obdobím veľmi komplikovaných fiskálnych e, konsolidácií európske inštitúcie by nemali sa pozerať na to z boku. Nie je to ani slovo, že by európske inštitúcie na strane svojich výdavkov urobili nejaký škrt, naopak práve sa tu hovorí o zavedení nových daní. Ak by európske inštitúcie sa dokázali zbaviť časti svojich európskych, svojich európskych agentúr, ktoré sú častokrát nadmerne drahé, pravdepodobne by nám ostali peniaze na to, aby sme mohli podporovať niektoré z európskych projektov. Dovolte mi ešte jedno slovo, pokiaľ ide o eurobondy. Pokým budeme mať eurobondy schválené, tak platí, že nepotrebujeme šetriť, nepotrebujeme sporiť, nepotrebujeme robiť nejaké reformy, pretože vždy tu bude niekto, kto to zaplatí. Morálny hazard sa týmto ešte prehlbí. Európsky konzervatívci budú hlasovať proti takémuto návrhu, pretože sme proti zavádzaniu nových daní či zvyšovania. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Klute má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, kolegyne, požiadavka na dane z finančných transakcií nie je nová, už celé roky proti, na, tí, čo sú proti globalici, takúto daň požadujú. Ale ešte pred pár rokmi by nikto nedúfal, že v dohľadnej dobe takéto niečo bude možné. Ale v tomto týždni to už máme na programe v Európskom parlamente spolu s daňou CO2 a eurobondami. A to je podľa mňa dobré. Finančné nástroje, ktoré Ani Podimata predstavuje vo svojej práce, vítam a ich aj podporím a dúfam, že ich takto pozitívne aj odhlasujeme. Je veľmi potrebné, aby sme tieto nástroje mali. Konsolidácia verejných rozpočtov sa zatiaľ koncentrovala iba na krátenie výdavkov. Krátenie výdavkov však dop- má dopad na e, penzistov a chudobných, čiže tí, ktorí sú odkázaní na sociálny štát. E, príjmy vo verejného e, sektoru zatiaľ boli bokom. A to je druhý e, kohúti, ktorý môžeme konsolidovať. Avšak e, práve pokiaľ ide o príjmy, týmto by sa dalo jasne dať defin, definovať tí, ktorí takúto situáciu zavedú. Na konzolidáciu verejných rozpočtov je potrebné aj zvýšenie daňových príjmov. Vysoké zadlženie verejných rozpočtov je e, dopadom štátnych dlhov a prekladom št- prebraním dlhov súkromných bank štátmi. Zodpovednosť za túto krízu teda nenesú iba štáty samotné a preto je veľmi dobré, aby finančný sektor už konečne platil za túto krízu. Takáto daň z finančných transakcií by konečne ukázala jasne, že tento sektor, finančný sektor môže konečne prispieť alebo prispieť na zlepšení situácie. To, bol by to jasný politický signál, ktorý vychádza aj z tejto správy, ak bude tak, ako bol predložený a odsúhlasený. Avšak aj eurobondy považujeme za veľmi zmysluplný e, nástroj, pretože prispievajú k redukcii dlhov oveľa viac ako ostatné dane z transakcií alebo nejaké iné rady. Krajiny, ktoré e, sú finančne na tom dobre, by týmto neboli poškodené ten, kto chce sociálnu Európu, kto chce, aby Európska únia v skutočnosti mala integritu aj v budúcnosti, tak ten musí podporiť takúto daň z finančných tranzikcií aspoň z princípu. Smerom ku komisii by som chcel povedať, že dúfam, že konečne predloží také návrhy k daní z finančných transakcií, ktoré už rok potrebujeme. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán prevodničonci Nigel Farage. Teraz pán predseda Nigel Farage za EFD, nech sa páči. Ďakujeme pekne. O Tobinovej dani sa hovorí už roky, globálna daň na cudzie meny, ale nikdy neuhľadla svetlo sveta. To, čo sa navrhuje tu, Európska únia potrebuje peniaze, sú tu také veľké problémy, že potrebujeme vlastné zdroje. Takže čo navrhujeme? Navrhujeme využiť tieto príležitosti a potrestať finančný sektor, lebo sú veľmi nepopulárni momentálne a chceme zaviesť na finančné transakcie iba v Európskej únii, ako by e, nám toto dalo rýchly príjem. Ale dámy a páni, mňa to mrzí, žijeme v globálnom svete, v globálnej ekonomike a keď dane alebo regulácia znižená sú konkurencieschopnosť, tak sa ľudia presťahujú a môžu to urobiť zo dňa na deň. Takže takýto krok by eh, znamenal kamikadze ekonom, ekonomiku. Finančný sektor, najväčší na svete, sa nachádza v Londýne a ja poznám situáciu eh, tam. Vlaj anglosaxoni majú teraz prestať eh, byť takýmto dôležitým hráčom. Rok 2010 eh, bola prijatá úprava o finančnom sektore a mnoho hedge fondov odišlo z e, Londýna. A keď takto budeme pokračovať, tak aj ostatní finančníci Londýn opustia. Londýnske e, city e, sa potom postavia proti členstvu Veľkej Británie v Európskej únii. Takže toto je naozaj zlá vec. My ako UKIP nechceme byť súčasťou tohto obrovského socialistického experimentu. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz dostáva slovo pán Ehrenhauser. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Pán Ferič, nemáte pravdu. Ja hovorím áno, daní z finančných transakcií. Ja si myslím, že Európska únia sa v tejto oblasti môže presadiť. Potrebujeme Európsku úniu práve v takýchto témach. A Európsky parlament sa tu tiež môže presadiť zajtra pri hlasovaní. Dúfam, budeme hlasovať všetci za. A toto bude nový krok smerom k zavedeniu takejto dane z finančných transakcií. A politika takto bude správne reagovať na tú situáciu, ktorá vznikla, takže sme obeťami alebo rukojemníkmi finančného sektora ale táto daň by eh, nemala eh, podporovať len dlhodobé, financi, eh, dlhodobé investície do finančného sektoru pre reálnu ekonomiku, ale mala by tu taká už tá sociálna komponenta, teda aby nemuseli pracujúci niesť tú hlavnú daňovú záťaž. Na to je ale potrebná samozrejme odvaha našej inštitúcie, pokiaľ ide o stanovenie tej sadzby 0,03% alebo 0,05% to nepostačuje. Podľa mňa by sme si mali stanoviť cieľ minimálne ročne na úrovni 0,5 Takže Áno, chceme takúto daň na európskej úrovni. Ja budem hlasovať za návrh číslo 2 zajtra pri hlasovaní. Ďakujem. E, ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Ferber na minútu 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ide o inovatívne financovanie k tomu tu už odznelo veľa. Inovácie neznamenajú iba vytváranie nových daní alebo e, staré veci označovať nejakými novými etiketami, ako napríklad štátne dlhy. V tejto debate ide nie o zavádzanie eurodlhopisov. My ako CDU CSU budeme proti takémuto kroku, ale ide o to, z finančnej krízy sa poučiť a prijať príslušné závery a to, že špekulácie musia byť zdaňované. A to znamená, okrem iného, a to poviem celkom jasne, že ak to nejde celosvetovo, alebo keď to nie na úrovni G20, takže to urobíme v Európskej únii my že to urobiť musíme. Myslím, že alternatíva neexistuje. Preto by som si želal, drahý kolega Bulman, aplauz nie teraz, ale radšej zajtra, jasné hlasovanie Európskeho parlamentu v spolupráci s komisiou, pán komisár, ako spojenci proti členským štátom, hlavne proti tým štátom, od o City e, v London sa hovorilo pred chvíľou. Takže, drahý kolega Ferič, pozrite sa na tú nezamestnanosť, pozrite na, na ten hospodársky pokles vašej krajiny ktorá sa e, obmedzovala, koncentrovala len na finančné produkty. Keby ste e, vyrábali auta ako my v Nemecku, tak by ste na tom boli lepšie. Takže je naozaj potrebné, nevyhnutné zaviesť teraz daň z finančných transakcií. My ako Európania máme takúto povinnosť. Ďakujem pekne, pán kolega, hovorí pán predseda. Teraz má slovo pán Domeniči na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa kolegyne Podimata obsahuje mnoho dôležitých aspektov. ide obsahovo o veľmi bohatú správu, ktorá si zaslúži širokú podporu tejto inštitúcie. Táto správa je základom pre skutočnú novú politiku daní a zdrojov, takú, akú Európska únia potrebuje. Ide o daňovú harmonizáciu, pretože sú tam také určité e, veci obsiahnuté, ktoré by mohli viesť e, cestou daňovej harmonizácie. Ide o nový prístup, nové snahy na európskej úrovni. Ale nehovoríme tu iba o, daň, o daní z finančných transakcií. Toto je prvý krok, ktorý je potrebné zaviesť. Ja si kladiem otázku, či by sme teraz nemali urobiť e, rozhodné rozhodnutie, e, áno, samozrejme vyváženým spôsobom, ale raziť cestu, raziť cestu Európe ktorá bude vzorom celosvetovo a ktorá bude obsahovať aj politické posolstvo. Pánovi Šmitovi môžem povedať následovné. Áno, ja rešpektujem vášho ducha, vašu inteligenciu, ale pozor, pozor, keď dnes povieme, že daň z finančných transakcií nemôžeme uplatňovať, lebo sú tu aj rôzne daňové raje, tak skrátka európskym občanom vzbudíme dojem, ako by sme tu stáli s prázdnymi rukami a to v období, kedy mnohé finančné inštitúcie znova dosahujú veľké zisky. V mojej krajine, v Taliansku, Takýto návrh podporujú nielen socialisti, ale aj mnohé združenia, samostatne zrábkovo osôb, rôzne cirkevné inštitúcie a tak ďalej. Toto naozaj vyvážený politický prístup. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Gulár na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som rada poblahožovala kolegyni Podimata k odvedenej práci. Odvedenej práci podarilo sa jej túto veľmi citlivú tému naozaj vyvážene rozpracovať. Nebudem hovoriť o eurodlhopisoch. A tomu sa venujem vo svojej vlastnej správe o hospodárskej e, správe veci. Ale potrebujeme nové zdroje, preto budem hovoriť o daní z finančných transakcií. E, a moja odpoveď nie, áno, sú tu určité európske tabu, ale a tu vítam komisára Šemetu a jeho snahy vymaniť Európu e, z krízy. A to sa nám nepodarí, pokiaľ e, neprelomíme to tabu, pokiaľ nezačneme hovoriť o tejto daní z finančných transakcií. Toto je naozaj veľmi zaujímavý e, prístup. Európska centrálna banka tiež vypracovala prednedávnom dokument o MIFID a ide tam o tieto vysokorýchlostné transakcie, ktoré sa realizujú počítačovo a sú tu určité e, nebezpečné vývojové trendy a naozaj je potrebné rozlišovať. Je potrebné rozlišovať medzi likviditou pre trhy, poskytovať takéto likvidity a medzi špekulatívnymi rizikovými transakciami musíme rozlišovať. A tretia vec, potrebujeme celosvetové alebo európske pravidlá. Čo znamená vlastne celosvetovo? počkáme, kým posledná diktatúra e, na svete tiež povie áno, než príjmeme nejaké úpravy na úrovni EÚ. Budeme sa zakrývať, skrývať za globalizáciou. Toto by podľa mňa bolo nezodpovedné z našej strany. Takže uh, musíme zohľadniť tie rizika, ktoré tu vznikajú, presú výroby inám a tak ďalej, ale Európsky parlament nemôže e, sa poddať tomuto riziku. Ďakujem pekne. Pán Gigold na dve minúty, nech sa páči. Ja, liebe kolegen... Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. A ja by som sa chcel poďakovať pani Podimata. Nebola to vôbec jednoduchá úloha. V posledných týždňoch ste si určite všimli, na tom počte e-mailov, ktoré sme dostali, určite ste si všimli, aké boli intenzívne diskusie, ktoré sa vedli na úrovni jednotných politických skupín, že je to téma, ktorú veľmi intenzívne sledujú naši občania, ktorí sledujú intenzívne to, aké stanovisko zaujímajú politici v Európskom parlamente pri týchto otázkach. Daň z finančných transakcií je konec koncov výsledok občianskej iniciatívy. V zásade to pochádza z čias Tobinovej dane, o ktorej sa pracovalo na tom návrhu a preto bude skutočne rozhodujúce, ako sa k tomu vyjadrí parlament. To znamená, že teraz tu v zásade ide o hlavnú otázku, či by to malo byť globálne alebo nie. Na globálnej úrovni asi nenájdete nejakých protivníkov tejto dane. Potom ďalšia otázka. Mali sme to zaviesť na európskej úrovni? Na no žiaľ, tu musíme jasne povedať, že mnohí protivníci sa schovávajú za argumentom Európy. Toto schovávanie sa podľa mňa by sme mali jasne odmietnúť lebo predsa máme úspešné takéto daňové systémy na národnej úrovni a tieto systémy fungujú pre čiastky, čiastkové trhy. To znamená, že keď pán Šemeta teraz pracuje na dopadovej štúdii, tak nesmieme e, zabúdať e, na otázku, že či takáto daň môže fungovať. To nie, to nie je nevyhnutné, ale skôr na, na tom, v akých systémoch, na akých trhoch, čo sa má robiť na európskej úrovni a čo na globálnej úrovni. Tak ako to bolo formulované v príslušnom pozmeňujúcom návrhu. predsa vidíme, že všetci hovoria, že chcú mať takúto daň a že to nie je žiaden dôvod, prečo by niekto mal hlasovať proti tej formulácii, ktorú podporili tí 120 poslanci. Ja chcem na vás apelovať, pán Šemeta, vypracujte skutočne spravodlivú dopadovú štúdiu, zamerajte sa aj na to na to, ako nízko je zdaňovaný finančný sektor a zajtra, kolegyne, kolegovia, vyšlime jasný signál pre európsku daň z finančných transakcií. Nie je žiaden dôvod byť proti. Ďakujem pekne a teraz pani Ilda Figueiredo na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Dlhú dobu tu bol, bola nevyhnutnosť mať takúto daň z finančných transakcií v Európskej úrovni, na európskej úrovni, ale aj na globálnej úrovni bolo dôležité e, riešiť také otázky ako špekulatívne finančné produkty, ako aj zaoberať sa otázkami daňových rajov. To znamená, že musíme tu predchádzať špekuláciám, ktoré sa týkajú širokej škály produktov. Ide tu napríklad dôchodkový systém, ide tu o e, rozličné typy poistiek, ide tu o, e, o akty, ktoré sa týkajú nehnuteľností. A žiaľ, Európska komisia nedosiahla žiaden pokrok v rámci týchto otázok v tejto oblasti. Tá finančná škoda, ktorá to vznikla tým, že tu boli daňové podvody a že tu bolo vyhýbanie sa daniam, platením daní v Európe, toto stálo asi 250 miliárd eur ročne. A vďaka tejto sume bolo možné znižovať štátne zadlženie bez zvyšovania daní. Potenciálny príjem z dane z finančnej transakcie, keď bola veľmi nízka, by mohla znamenať dodatočných asi 200 miliard eur len v Európskej únii. A keby sa to robilo na globálnej úrovni, bolo by to ešte viac. Preto si musíme položiť otázku, ako je akceptovateľné presunúť alebo odsunúť takúto dôležitú otázku v rámci Európskej únii. To ospravedlnenie, že musíme mať ďalšiu štúdiu, ďalšie posúdenie, to nestačí. Nastal čas, kedy musíme prijať jasné rozhodnutia.